Detaily týchto postupov boli nejedno objasnené zo strany komisie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, diskusia je týmto ukončená. Hlasuje sa zajtra v útorok 8. oktobra na poludne. Teraz nasleduje správa James Ellis. Slovo má pán James Ellis. Uh, uh, uh, vážení kolegovia dobrý večer s potešením predkladám túto správu z vlastnej iniciatívy z výboru pre rozpočet mm, do snemovne na posúdenie a ďakujem kolegom z výboru že mi to umožnili uvediem jej účel a um, kam sme sa dostali a čo ešte treba urobiť, aby sme vytvorili tento medziinstitucionálny systém pre dlhodobé trendy. Poprvé, uh, účel uh, systému uh, rýchleho prenosu uh, je prostriedok toho systému ESPA, aby bol k dispozícii prostriedok na zohľadnenie dlhodobých trendov pri um, robení aktuálnych rozhodnutí. A um, tiež je účelom, aby sme identifikovali trajšie trendy a nemali by sme mať ilúziu, že ehm, účelom eh, ESPASu je ehm, predpovedať, čo sa udeje v budúcnosti. Eh, história pozná mnoho ehm, príkladov eh, ľudí, ktorí si mysleli, že vedia, ako sa veci budú vyvíjať a nakoniec bol opakom, bol, bol pravda opakom a za posledné 10 ročie jasne oka zahľadovosti, aké ťažké je predvídať budúcnosť, ako napríklad e, kolaps finančných trhov na sm 2008 alebo e, nezvyčajný e, vývoj IT priemyslu so založením Facebooku a Google. Preto treba dôraz na rozvoj účinnej kapacity na poskytovanie nezávislých vysokokvalitných medziinstitučných analýz a odporúčania o kľúčových eh, trendoch eh, v rámci systému EÚ a to pravidelne. Eh, kam dospel zatiaľ tento projekt? Ehm, vychádza z dvoch rozpočtových položiek po prepilotný projekt, zohľadňuje vývoj v globálnych trendoch a ehm, v rámci EÚ ISS ehm, upozorňujeme hlavne na tri hlavné témy a prvá je e, zaangažovanie e, sa e, jednotlivcov vďaka komplete technologickým zmenám a e, ďalšie e, e neustála chudoba a po tretie e, narast multipolárneho sveta, kde neštátni hráči hrajú kľúčovú úlohu. Teraz sme v druhej fáze, kde sa e, viac pozornosti kladie na ekonomické a sociálne a vládne trendy s mm, nádejou identifikovať tie trendy, ktoré majú e, väčší význam a dopad na EÚ. E, v roku 2014 dúfam, že budem mať širšiu debatu o niektorých z tých vznikajúcich myšlienkach a bude k dispozícii čas k pracovný materiál, e, než tento dokument sa dokončí, aby nastavujúci vodcovia inštitúcií EÚ ich mohli posúdiť. Spolu s e, budúcnosťou za e, ďalších pár mesiacov to bude vypracovanie administratívnej spolupráce a medziinstitučnej dohody s tým, že každý partner e, má e, vykonať e, svoju účasť na tejto dohode. Ďalej tento proces e, tiež buduje e, global na webovú stránku s uložiskom, Keď bude e, zavedený, tak tento systém môže poskytovať špecifický vstup do rozhodovania napríklad rozpočtovým orgánom pri rokovaniach o viacročnom finančnom rámci po roku 2020 Takže na záver, vďaka práci mnohých v týchto inštitúciách, ktorí boli zapojení do práce SPAS, tento projekt má naplniť svoj účel aj svoju štruktúru. <clears throat> Ak bude úspešný, tak budem môcť poskytnúť ehm, dokumenty, ktoré pomôžu vypracovať rozhodnutia otvorene s prístupom k najlepším dostupným informáciám. V minulosti mnohí hovorili, že ide o prežitie silných a, a v budúcnosti e, e, ide o prežitie tých, ktorí budú najlepšie informovaní. Ďakujem teraz e, Ponta na rozpráva pán Plenkovič. Hvala lepa, gospodine predsjedavajući. Ďakujem, pán predseda. Ja som um, bol poslanec rozpočtového výboru aj bývalý diplomat, ktorý čas svojho pracovného života strávil zanalizova plánovaním a chcem sa poďakovať e, kolegovi za e, výbornú správu, ktorá sa zameriava na analýzu európskej politiky a strategickú analýzu. E, dôležitosť tohto dokumentu spočíva v medziinstitučnom porovnaní medzi tými troma inštitúciami a Európskou zahraničnou službou. Čo sa e, týka ekonomiky a e, globálneho riadenia, musíme posudzovať tieto tri prvky, aby sme formovali našu e, budúcnosť a čo sa týka politiky súdržnosti, toto tam umožňuje sa vysporiadať s e, dobou globalizácie a my by sme radi pochválili tento projekt a dúfajme, že <clears throat> sa dožijeme jeho naplnenia a dúfajme, že bude základom v roku 2013, kde tiež uvidíme e, plnenie viacročného finančného rámca. Teraz pani Damanaky, komisárka, má slovo. Ďakujem. Chcem um, sa poďakovať spravodajcovi a pánovi Olesovi za e, túto prácu na tejto správe a za jeho m, mm, predsedníctvo v pracovnej lohe pre európsky systém analýzy politik. Toto je medziinstitucionálny projekt, ktorý je pre nás veľmi dôležitý a tiež sa mu chcem zablahoželať za iniciatívu, ktorú prejavil pri rozvoji koncepcie e, tohoto politického systému počas pilotného projektu aj počas prípravného konania. Svet sa naozaj mení a to rýchlo a tak intenzívne, že mnohí politici s tým zápasia, aby e, zistili, e, čo sa deje a aký má byť reakcia politiky tento systém politiky má zadefinovať, ako inštitúcia a Unia um, budú spolupracovať, eh, aby identifikovali kľúčové globálne trendy, eh, ktoré nás postihujú a aké môžu byť ich dopady a ako môžeme načrtnúť eh, reakciu politiky. Takže to je naši medziinstitučný proces, ktorý zahrňa um, parlament aj komisiu, aj zahraničnú službu, ktorá teraz vypracová e, správy, ktoré analizujú hlavné trendy v ekonomike. Budúci rok e, táto európska stratégia a systém analýzy politik e, má predložiť správu predsedom inštitúcií, ktorý poskytne analýzu ďalšiemu inštitúčnému cyklu E, na pracovná skupina e, teraz e, posudzuje v akej forme a tvare môže tento permanentný systém pracovať. Teraz to posudzujú a chcú zvážiť možnosť, ako túto kapacitu nastartovať bez toho, aby to znamenalo dodatočný tlak na ľudské zdroje. Komisia bude naďalej pozitívne prispievať týmto diskusiám. Želám všetko dobré spravodajcovi v javolohe predsedu um, tohoto systému um, stratégie a um, analýzy politiky. Ďakujem, diskusiu zatvárame. Hlasovanie bude zajtra 8. oktobra o 12. Teraz ideme k správe Regner. Dávam slovo pani Evelyn Regner.